Sorry, Mr. Belder. Hello. Hello.

Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Dobrý deň, srdečne vás vítam na našej schôdzi. Chcem sa ospravedlniť za to, že jednoducho museli sme sa narýchlo presťovať do tejto miestnosti, ale keďže pred dvomi rokmi v Štrásburgu padli časti stropu, tak zdá sa, že teraz eh, sa nám podarí rovnováhu medzi Štrásburgom a Bruselom. teraz nastali určité komplikácie tu v Bruseli a preto z bezpečnostných dôvodov je budova A uzavretá. Preto sme museli narýchlo hľadať novú miestnosť a preto sa nám podarilo získať iba takúto malú sálu a tá situácia povedla k tomu, že chceme a máme možnosť veľmi intenzívne diskutovať o bodoch, ktoré sú v našom programe, súhlaste s programom, zase, že hej. Čo sa týka oznámení predsedajúceho, nemám žiadne oznámenia, tak môžeme priamo pristúpiť k bodu číslo 3. Vysoká predstaviteľka, podpredsednička komisie, navrhla kolegu, alebo vymenovala kolegu, nášho kolegu Stavrosa Nidisa, ktorého tu vítam, vymenovala za osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. Dnes nastúpil do svojho úradu a som rád, že sa teraz stretávame. Myslím si, že poznáme sa už dlho, spolupracovali sme na úrovni Európskeho parlamentu, kolega Lambrindis bol svojho času aj podpredsedom Európskeho parlamentu. Som veľmi rád, že sa vytvoril, vytvoril tento úrad. Teším sa spolu s pani Lochbíler, ktorá je predsedničkou podvýboru pre ľudské práva a tam sa intenzívne zaoberali takýmito otázkami. Som veľmi rád, že sa vytvoril takýto úrad. Takýmto spôsobom sa podarilo zvýšiť efektívnosť, ako aj podarilo sa zviditeľniť e, ľudskoprávne pôsobenie Európskej únie a myslím si, že je dôležité pracovať na tej operatívnej časti našich externých politík a preto je dôležité že tu máme ESVČ, ktoré bude zohrávať operatívnu úlohu a bude to prebiehať intenzívnejšie ako v minulosti. Musíme povedať aj to, že to vymenovanie nasledovalo deň po 25. júni, kedy vlastne sa schválil akčný plán a rámcový program pre ľudské práva. Myslím si preto, že je tu určitý obsah ktorým sa môžeme zaoberať. My sme sa zaoberali aj tým, že jednoducho máme príliš veľa uznesení, ktoré sa týkajú ľudských práv v Európskom parlamente, ale je to tak, že vlastne neviem, či sme dostatočne potom sledovali, čo sa udialo po týchto uzneseniach a aká bola implementácia. Myslím si, že v rámci spolupráce s, touto, s týmto úradom, s touto funkciou, ktorá sa tu stav vytvorila, by sme mali zabezpečiť vyššiu mieru implementácie, lebo jednoducho potom tá implementácia bude intenzívnejšia ako v minulosti. Chcel by som tu spomenúť jeden príklad, ktorým som sa zaoberal veľmi často. Máme výborné doložky, ktoré sa týkajú ľudských práv v rámci obchodných dohôd a neviem, či niekto sledoval, aká je potom implementácia v praxi, okrem kolegu Chryslera Dörfera. A myslím si, že komisia, ESVČ, Rada, parlament, všetci sa môžeme zlepšiť a myslím si, že sú tu veľké možnosti, ako zlepšiť naše pôsobenie a pevne verím, že vytvorením tohoto úradu sa to umožní. No a myslím si, že takýmto spôsobom sa posilní zodpovednosť, takže sú tu veľ, je to veľká nádej, je to veľké očakávanie tak do úradu, ako aj e, voči osobe, ktorá ho bude vykonávať. A Stavros, máš slovo. Thank you very much, Elma. Thank you. Ďakujem pekne, Elmar, ďakujem pekne, Barbara. Kolegyne, kolegovia, priatelia, Poznáme sa už roky. Ale je tu mm, asi niečo, čo mne nepoznáte, čo mne neviete. Ja keď som bol ešte dieťa, keď som bol mladý, tak e, bol som skutočne poznačený gréckou diktatúrou v 60. a 70. rokoch. Dva mesiace potom, ako padla diktatúra, tak e, bol som tedy ešte malý a udiali sa teda rozličné udalosti a boli tu viaceré osoby, ktoré sa veľmi intenzívne zasadzovali za demokraciu v našej krajine. Boli to ľudia, ktorí od začiatku bojovali proti diktatúre a potom pár mesiacov na to moja mama ochorovala na rakovinu, bojovala 6 rokov a pôsobila veľmi intenzívne v eh, hnutí, ktoré bojovalo proti diktatúre. A jednoducho neustále bola na ceste medzi Aténom, Atenami a Londýnom, kam chodila chemoterapiu, bola skutočne hrdinom. Potom pár rokov na to zomrela, keď som mal 11 rokov. Zomrela iba niekoľko mesiacov predtým, ako padla diktatúra nikdy nezažila slobodné Grécko. A jednoducho, nikdy neviete, ako vás takéto veci ovplyvnia, ale môžem vám povedať, som si absolútne istý, že ja som veľmi intenzívne sledoval ľudské práva, tak povedz od malička, keď som nevedel, že išlo ľudské práva. Jednoducho ovplyvnili ma tieto udalosti a ja by som chcel povedať, že toto nie je pre mňa práca, toto je vlastne životná úloha. Takto budem tomu teda pristupovať. No a 7 rokov som posel v tomto parlamente, tu som čerpal inšpirácie. Mal som tu možnosť pôsobiť tu, mal som sa konštruktívnym spôsobom zaoberať ľudskými právmi, právami, snažil som sa do, niečo dosiahnuť my sme spolupracovali, som spolupracoval s mnohými z vás, ktorí ste v tejto miestnosti, aby sme dosiahli pokrok, a to na úrovni e, politick- jednotlivých politických skupín. Chceli sme sa zaoberať právami pristahovalcov, chceli sme zabezpečiť to, aby ľudské práva a doložky o ľudských právach boli vždy, aby sa vždy akceptovali Jednoducho to je dôležité v dobe, kedy sa boje proti terorizmu. Boli tu mnohé, mnohé nesúlady, nesúhlas, ale to bolo veľmi zaujímavé, bolo to dobré. A vtedy už mi bola jedna vec jasná. A jednoducho išlo o to, že mal som možnosť podielať sa na živote takéto vynikajúce inštitúcie. Je to inštitúcia, tak povediac, vášne a súcitu. A chcel by som povedať, že to je práve táto kombinácia týchto faktorov, kde ide vlastne o kombináciu vízií a realizmu. A toto vlastne inšpiruje ten balíček EU o ľudských práv, právach vďaka vysokej predstaviteľke pani Ashton a zároveň som zabudnúť na ďalších nesmieme zabudnúť ani, na tie špecifické odporúčania Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Ak si niekto myslí, že Európska únia keď e, sa hovorí o tom, že mal hovoriť tým hlasom, by sa mala snažiť dosiahnuť iba najnižšieho spoločného e, menovateľa. Aby som chcel povedať, že e, tu je dôležité ešte o krok ďalej, snažiť sa nájsť najvyššieho spoločného menovateľa. Pán, pani predsednička, pán predseda, môj mandát sa iba začína. Skutočne je to 1. septembra, teda v sobotu sa začal, začala moja práca, to je vlastne prvý pracovný deň. Som veľmi rád, že ako sa začal môj mandát, vlastne prvý deň môžem stráviť práve tejto inštitúcii. Ja budem diskutovať s vami v najbližších týždňoch. V týždňoch budeme sa zaberať prioritami, ktoré sa mám zamerať. Dnes som sem prišiel preto, aby som vám opísal, ako budem pristúpať k mojej práci. Som tu pre všetkým na to, aby som počúval. Chcel by som si od vás vypočuť, aký je váš názor na to, ako ja mám uplatňovať ten mandát. To znamená, že ja by som bol rád, keby ste mi poskytli vaše skúsenosti, vašu múdrosť a ja by som z toho chcel využiť to, čo mi pomôže naplniť moje priority. Čo sa týka môjho mandátu, ten je pomerne jednoduchý, musím zvýšiť vizibilitu, koherentnosť a efektívnosť politik EÚ v oblasti ľudských práv. Je tu 5 princípov, ktoré budeme uplatňovať v rámci tohoto procesu. Poprvé, a ten najdôležitejší je to, že budem sa snažiť zvyšovať efektívnosť ľudskoprávnej politiky, to je to, o čom hovoril Elmar. A snažím, budem sa snažiť zvyšovať viditeľnosť, nebudem sa snažiť zvyšovať uh, vizibilitu len vizibilitu, dôležitá je tá efektívnosť, lebo ak budeme efektívni, môžeme zmeniť e, životy ľudí a potom to bude samozrejme viditeľné. Po druhé, ja som bol vymenovaný za takové strážcu ambicióznych politík EÚ v oblasti ľudských práv. Ja mám uľahčovať implementáciu, preto ja považujem moju úlohu za takú úlohu, že vlastne mám byť zapojený do jednotlivých krokov, pričom najdôležitejšie sú ľudské práva. Dôležité je, aby všetko smerovalo k ľudským právam. Som si samozrejme vedomý toho, aké to bude komplikované, ale je tu strategický rámec a e, externá politika EÚ a ľudské práva e, si nekonkurujú. Ide o to, že sú to ciele, ktoré sa doplňajú. To znamená, že ľudské práva sú buď kľúčom tomu problému, alebo sú to základným e, riešením e, určitého problému. A tretí princíp, ja sa pokúsim využiť všetku moju presvedčivosť, aby som zabezpečil to, aby Európska únia hovorila a konala jedným hlasom v ľudskoprávnej oblasti. To je veľmi dôležité v rámci politík a nástrojov. A dôležité, aby tento hlas bol našim najvyšším spoločným menovateľom. Musí to byť určitá červená línia, ktorú vytvorila Cathy Ashton. To je to, čo požadoval parlament už roky a rada a komisia sa to zasadzovali a teraz je to plne zohľadnené v strategickom rámci. Štvrtý princíp. Ja by som chcel byť blízky ľuďom, ktorí pôsobia e, v jednotlivých oblastiach. To si bude vyžadovať, aby som pomenoval cestoval. Chcem byť objektívny, spravodlivý, a chcem pozorovať, diskutovať a konať. Piatý princíp, chcel som zamerať na krízové situácie a zároveň by som chcel zamerať aj na to, ako využite nástroje, ktoré máme od ľudskoprávnych doložiek v rámci, e, e, v rámci e, politických dohod. Dôležité, aby sme predchádzali porušovaniu ľudských práv predtým, ako sa vytvorí nejaká kríza. No a teraz by som sa zameral na metodológiu. Ako sa začína môj mandát, ja budem hodnotiť efektívnosť viacerých nástrojov ľudskoprávnej oblasti, budem analyzovať krajiny a zameriam sa aj na špecifické témy v rámci ľudských práv a na otázky demokracie. Najprv budem musieť stanoviť to, aké oblasti, témy a krízy môžu mať najväčší prospekt z toho, že sa tým budem zaoberať. Potom dôležité bude identifikovať e, najvýznamnejšie prekážky koherentnosti, účinnosti a vizibility, e, čo týka ľudskoprávnych politik. A potom e, pôjde o implementáciu odporúčaní, pôjde o to, ako dosiahnuť lepšie riešenia, dôležité, aby ľudské práva boli súčasťou jednotlivých politik, obchod, rozvoj, vízové otázky, boj proti terorizmu, investície, internet a tak ďalej. Po štvrté, bude dôležité vytvoriť tú správnu synergiu na to, aby sa podarilo dosiahnuť úspech v oblasti e, práv jednotlivcov v Európskej únie v rámci medzinárodných organizácií a v jednotlivých krajinách na svete. A ako vám známe, dôležité je to, aby ľudské práva boli v, v rukách e, samotných ľudí a jednotlivých vlád. No a potom ešte to je ďalšia vec, že sa zameriame na konkrétne kroky v rámci mojich návštev. Pôjde tu aj o bilaterálne rokovania na, na stretnutiach. Najdôležitejšie je to, aby sa podporovali ochranné ľudské práva, aby sa stali realitou na svete. No a potom dôležitá súčasť tej metodológie, ktorú budem uplatňovať, budú samozrejme diskus- diskusie v rámci môjho mandátu budem úzko spolupracovať s vysokou predstaviteľkou a podpredsedničkou komisie, s radou. Môj mandát to vlastne definuje. A potom budem spolupracovať s členskými štátmi, ESVČ, ďalšími špeciálnymi zástupcami Európskej únie. Tu ide o synergické efekty. Potom sa budem v kontakte s inštitúciami EÚ, delegáciami EÚ, Ehm, vo vyslanectvami členských štátov a potom budem v kontakte aj s dôležitými aktérmi, ktorí sú dôležití pre ľudské práva, ale aj s súkromným sektorom. A chcel by som zdôrazniť, ja sa budem pravidelne stretávať a konzultovať a budem žiadať o podporu zo strany ehm, rozličných organizácií, mimovládnych organizácií na medzinárodnej, národnej, lokálnej úrovni. Dôležité je to, že sa budem snažiť podporovať a chrániť tieto skupiny pred stíhaním a prenasledovaním. Veľmi často, kolegyne kolegovia, sú ľudské práva obeťou nejakých kolektívnych postupov. Ja budem v úzkom kontakte s mojimi partnermi, ktorí sa oberajú ľudskými právami a v medzinárodných organizáciách sa budeme snažiť zosilniť náš vplyv. Moja spolupráca s Európskym parlamentom bude kľúčová, tak čo sa týka dohod alebo čo sa týka zmluv a dohod o zodpovednosti alebo aj neformálne. Ja som presvedčený o tom, že táto inštitúcia je dôležitá a ja som presvedčený o to, že tu je kolektívna zodpovednosť, preto ja vás budem pravidelne informovať o mojej práci a budem mať pravidelne svoj výmen názorov a špecificky sa zameriam na osobitné no, prípady, ktoré sa týkajú naliehavých otázok, ktoré schváli Európsky parlament a tam, kde upriamite vašu pozornosť na znepokojujúcu situáciu a potom budem sa zabrať porúčaniami ďalších výborov a budeme sa snažiť zvyšovať implementáciu ľudskoprávneho balíka a potom samozrejme dôležitá je sochrová cena a tá sieť, ktorá sa okolo nej vybudovala. Na záver by som chcel povedať, že pokúsim sa dosiahnuť skutočný pokrok v rámci kľúčových otázka, otázok. To je vlastne o to, čo ide v mojej práci. Je tu o e, zrušenie trestu smrti, boj proti beztrestnosti, mučeniu, proti e, diskriminácii o svojich jednotlivých formách. Budem myslieť pre všetkým na rodové otázky, na deti, LGBTI, pôjde o slobodu z, z, prejavu a z, z, zlučovania sa. Pôjde tu rozličné volebné pozorovateľské misie a samozrejme budem sa zaoberať aj tým, čo bol veľmi dobrý parlament v posledných rokoch, je tu o to, aby sa ľudskoprávne, otázky stali súčasťou jednotlivých dohod a zmluv. A tu pôjde o to, aby sme dosiahli čo najkonkrétnejšie výsledky. Dovolte, aby som ešte spomenul, že ja som pôsobil ako právnik a ja považujem za dôležité, aby sa rešpektovali, rešpektovalo medzinárodné humanitárne právo v rámci môjho mandátu. To je vlastne ten základ ľudských práv, ak dovolíte. No a tu som sa snažil zadefinovať moje priority v rámci môjho prvého verejného vystúpenia. Je to široký mandát, pokúsim sa zamerať na jednotlivé oblasti, kde mám pôsobiť a pokúsim sa do týchto oblastí zahlbiť. Kolegyne, kolegovia, v prvom pol roku sa e, zabezpečila veľká zmena v tom, ako, ako funguje Európska únia v ľudskoprávnej oblasti. Je tu o to, že sa tu prijal ľudskoprávny balíček, sú tu politické ciele a toto nie je nič nové a ja vlastne sa nebudem snažiť niečo vytvoriť od začiatku. Ide o to, že ľudské práva musia byť súčasťou našej DNA, dosiahol sa pokrok, to je veľmi dôležité, bude nutné postupovať a takto v rámci každej práci, v rámci kontaktov s inštitúciami, diplom, diplomatmi, pôsobia tu alebo inde, Sú to rozličné nástroje, v rámci ktorých budeme spolupracovať. A dôležitá bude podpora pre obajcov ľudských práv, vládne organizácie. Máme tie potrebné nástroje k dispozícii. Teraz sme boli požiadani na to, aby sme zvýšili koherentnosť, zvýšili vizibilitu a efektívnosť. Ten mandát, ktorým bol zverený, je skutočne nový prvok v rámci nášho prístupu v oblasti ľudských práv. Dovolte, aby som zdôraznil to, čo by ste vlastne uvedli v vašich odporúčaniach pre radu. Ide o to, že podpora ľudských práv, implementovanie ľudskoprávneho balíčka, je to naša spoločná zodpovednosť. Rada, členské štáty, SVČ, Európska komisia, spoločná bezpečnostná a obranná politika, jednotlivé misie a ďalší aktéry, ako aj ja, musíme úzko spolupracovať aby sa nám podarilo to zabezpečiť. V tomto kontexte vaša inštitúcia bude zohrávať dôležitú úlohu. Ja viem, ako parlament funguje, ako je to zložité zosúľadiť a úrovni jednotlivých výborov, podvýborov. Je dôležité myslieť na aktérov, byť v kontakte s mimovládnymi organizáciami, aktérmi a médiami. Tento ambiciózny balíček je závislé na všetkých, musíme tu spolupracovať na rozličných úrovniach, musíme byť odvážni, realistickí, musíme hľadať spoločné ciele a naplňať ich. Musíme ich zaradiť príkladom, musíme byť usilovní, aby sme uplatňovali rovnaké štandardy aj voči nám, nielen voči druhým. Takáto meká sila a kredibilita vo svete, takisto ako aj hospodárska sila, môžu viesť tomu, že tu bude určitý rešpekt a že to bude podpora dosiahnuť súlad v ľudskoprávnej oblasti. E, sa to budú, o to budú snažiť tretie štáty. Musíme byť spravodliví, vytrvalí a inteligentní. A keď e, sa niekomu nebude dariť zlyhá na ceste, musíme pože- požadovať, aby sa situácia zlepšila. A zároveň by som chcel povedať, že musíme sa vlastne zaoberať paralelne tak minulosťou, ako aj musíme pod, podporovať riešenie vlastne porušovania ľudských práv a zmierenia. Dôležité podporovať demokraciu a čo sa týka budúcnosti, musíme pomáhať budovať štruktúry, to sa musí týkať tretich štátov, musím zabezpečiť to, aby sa predchádzalo porušovaniu ľudských práv v budúcnosti. Kolegyne, kolegovia, to je obrovská úloha, Nemôžem vám slúbiť, že sa mi to podarí, ale môžem vám slúbiť, že spravím všetko, čo je v mojich silách. Ďakujem. Herzlichen Dank. Srdečná vďaka za tieto slova, Stavros. Kolegyne, kolegovia, Navrhujem, aby e, najprv e, prehovorili prehovoril predseda e, podvýboru a potom bude bežný rytmus podľa toho, aký má kto funkciu. Takže vy, pani Lechpiller, máte slovo ako prvá. Ďakujem a, a tiež v mene kolegov z výboru vám blahoželám k vymenovaniu a vítam vás naspäť tu v parlamente. Myslím si, že mnohí z nás vás poznajú, vás poznajú ako kolegu tu z parlamentu, ale prinášate do tejto pozície množstvo skúseností do vonkajších vzťahov i v oblasti ľudských práv. Okrem iného ste boli predsedom výboru pre ľudské práva vo, v Washingtone DC a tak ako podpredseda eh, vo výboru LIBE viete, poznáte problémy e, ľudských práv v rámci EÚ, e, na hraniciach EÚ. To nie je vždy tak veľmi na programe tohoto i iných výborov. I vo výbore pre ľudské práva sme mali množstvo diskusí v prvej polovici tohoto roku o balíčku ľudských práv. Viete, že sme prijeli odborúšanie parlamentu e, pre špeciálneho e, zástup, e, zást, predstaviteľa a tiež strategický rámec pre ľudské práva a demokraciu. Toto je teda veľmi ambiciózny balíček ľudských práv a odzrkadluje politickú vôľu, aby ľudské práva boli v centre vonkajších akcií, ale samozrejme e, v oblasti implementácie treba veci dokazovať. To je rozhodujúce, že? Myslím si, že si uvedomujete, e, o čo ide. Ako ste nám popísali mnoho oblastí, na ktorých budete pracovať, tak budem veľmi stručná. Vyberiem si tri oblasti. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme si dokázali vymenať pravidelne sme e, hovorili o mnohých e, e, oblastiach. V mandáte sa hovorí, že by ste mohli byť zapojení aj do briefingu Európskeho parlamentu. V mojom preklade to možno nie je správne, je to veľmi vágne a preto by som chcela, chcela by som len povedať, že je veľmi dôležité, aby ste sa pokúsili E, e, tú dôležitú úlohu splniť formálne i neformálne, ako ste boli povedali. A jednou z vašich úloh určite je, je <clears throat> účasť v rámci e, Rady pre ľudské práva v Ženeve a spomenuli ste viackrát, aké je to dôležité, že Európska únia hovorí jedným hlasom a kedykoľvek ideme do New Yorku, viem, všímame si, že je veľmi zložité, aby Európska únia hovorila jedným hlasom, zameriavajúc sa na dôležité ľudskoprávne otázky. Snad by ste mohli v tejto súvislosti pohovoriť o tom, ako vnímate vašu úlohu v tejto oblasti a čo by sa e, e, ako by mohla byť vaša funkcia v tejto oblasti. Úrad vysokého predstaviteľa pre ľudské práva e, je dobrou pomocou pre našu prácu a keďže nemáme európske štandardy, máme univerzálne svetové štandardy ľudských práv, práca Rady v Ženeve je veľmi dôležitá a Európska únia je jednou z mála zostávajúcich oblastí EÚ, ktorá má naozaj proaktívnu ľudskoprávnu agendu. To je veľmi dôležité A potom ešte otázka, spomenuli ste dialog ľudských práv. Máme ho s Čínou, s Ruskom a potom máme úvahy o e, efektívnosti a správy e, vedeckých vedcov, e, aby sa vyhodnotili e, výsledky tohoto dialogu, tak nie sme veľmi optimistickí. Takže možno by ste mohli No, mohli by ste nám povedať, ako si myslíte, že môžeme zlepšiť dialog o ľudských právach, tak aby sme spolu nielen hovorili, čo je vlastne funkcia dialogu, ale aby takisto tento, e, tento dialog viedol k konkrétnym zlepšeniam ľudí, ktorí trpia z dôvodu zhoršenia ľudskoprávnej situácie. So we ask you to use no more than two minutes. Uvedomme si, kolegovia, že máme dve minúty. Každý... Pán Salafranka je ďalším rečníkom. Ďakujem, pán predseda. Pán Lambrini Vitis, e, v mene našej skupiny EPP vás vítam a e, blahoželám vám k vymenovaniu osobitného predstaviteľa pre ľudské práva. Vidíte tu množstvo kolegov, Povedali ste, že vaše prvé vystúpenie e, na medzinárodnej scéne práve dnes je zložité vyhovieť všetkým požiadavkám, ktoré sa spájajú s týmto úradom. Určite to zvládnete a my vás budeme určite v tomto podporovať pri plnení vašich povinností. K vašim slovám chcem povedať nasledovné. Európsky parlament, ako viete, si e, váži spoluprácu s vami nielen preto, že ste tu predtým pracovali, ale aj preto, že e, v oblasti že v oblasti obrany ľudských práv sme my e, priekopníkom. Nejde tu o niečo, čo sa týka jednej krajiny. Sú to hodnoty, ktoré majú celosvetovú platnosť a záväznosť. Hovorili ste o tom, že sa niekedy meria dvojitým metrom. Spomínala sa Ukrajina a Čína v týchto krajinách sa niekedy meria dvoma metrami, e, pokiaľ ide o prípad pani Timošenkovej napríklad, ale nebudete určite spolupracovať s len generálnym riaditeľstvom pre ľudské práva a zahraničným výborom a s rôznymi grémiami v Ženeve a New Yorku, ale aj s ďalšími grémiami a inštanciami na svete, napríklad Medzinárodný trestný tribunál, práve pokiaľ, pokiaľ ide o arabskú jar. Je to dôležité grémium a aj vy ste hovorili o e, Sacharovovej cene, o slobode prejavu. Pripomeňme si práve túto oblasť. Je to niečo, pre, e, čo pre našu frakciu je veľmi dôležité. Udalosti v Sýrii, v Pakistane. Naša skupina vás určite podporí. Chcem sa spýtať, ako budete používať demokratickú doložku, to je dôležitá časť asociačných dohôd, aby sa zastávali ľudské práva vo všetkých oblastiach sveta. Ďakujem. Ďakujem v mene kolegyne Anny Gomeš, našej koordinátorky e, v tomto výbore i ďalších sociálnych demokratov vás chcem privítať. Je to osobná radosť e, pre nás, že ste boli vymenovaní do tejto e, pozície. Spolupráca so všetkými skupinami e, v tomto parlamente, to je určite veľmi dôležité. E, práca na, e, na tejto pozícii určite nás mrzí, že ste nás opustili, ale toto je určite dôležitá funkcia. Množstvo ľudí si radi vypočujú tá, tá, tieto slova. A to je len dôkazom, že ste na dôležitej pozícii a tešíme, tešíme sa na spoluprácu s vami. Ďakujeme ti, Stavros, za slova o tvojom osobnom príbehu eh, eh, témy eh, detských, det, detí zapojených v práci, v armáde, AIDS a tak ďalej. Mnohé témy, obete vojny, vaš, vaša empatia, pokiaľ ide o zneužívanie ľudských práv, to bude dôležité kritérium pri výkone tejto práce pokiaľ ide o tie princípy, ktoré ste spomenuli. Už ešte by som dodal e, integráciu. Ako povedala Barbara, to, čo robíme v Ženeve a v ďalších e, výboroch v New Yorku, je veľmi dôležité. Je dôležité, čo sme my ako Európa urobili pre odstránenie trestu smrti nastavenie vysokých štandardov, ale princíp mať e, európskeho vysokého predstaviteľa pre ľudské práva v rámci zahraničnej služby je e, dôležité dôkazom toho, že i to, čo robíme v Ženeve a v New Yorku, má, má význam a e, veľmi dôležité snahy spojené s, týmto, s touto pozíciou. A záverečné slova, to, čo hovoríte, je, e, že je dôležité bojovať za ľudské práva. Ten, dôvor, ten rozdiel je citeľný. Priamy kontakt s obeťami v nemocniciach, vo vezeniach, kooperácia s Medzinárodným súdnym tribunálom. Tým vlastne hovoríme, že sa na tieto bolavé e, oblasti pozeráme. Ľudia chcú to vedieť, že sa na nich pozeráme. Jedna konkrétna vec, E, momentálne pre, sa preberá v tomto tribunáli o prípad Sýrie. Ja vás žiadam, aby ste sa na to pozerali ako na jednu z vašich priorit. Ďakujem. Er Myslím si, že vy ako ďalší rečník určite dáte lepší príklad následným rečníkom, pokiaľ ide o dodržiavanie rečníckého času pán Donkis. Um, Chcel by som vás uh, privítať v mene ALDE a položiť tri otázky. Je dve uh, konkrétne. Ako zabezpečíte, že tu bude pravidelné konzultovanie občianskej spoločnosti v Bruseli a v tretich krajinách. Ako zapojíte E, spoluprácu s bojovníkmi za ľudské práva a ako budete e, podporovať občianskú spoločnosť v tretich krajinách ako aktéra zmeny. Ďalej potom akčný plán vytváranie e, a zabezpečovanie slobody náboženského vyznania. Preto je to v Európskej únii dôležité zabezpečovať výkon náboženskej slobody. Ako e, vy, ako zástanca kultúrneho relativizmu, zabezpečíte, že e, podpora viery a, a, a e, i ateistických i neateistických pre, prejavov viery bude rešpektovaná. Toto je veľmi dôležité, pokiaľ ide o, o to, čo sa deje v Tibete, a posledná otázka. Ako zabezpečíte konzistentnosť v oblasti ľudskoprávnych politík EÚ, aby my sme boli e, vnímaní ako vedúca sila e, v ľudskoprávnej oblasti, aby sme my e, bojovali proti akékoľvek porušeniam ľudských práv. Ako sa vyhneme dvojitým štandardom? Ako sa postavíte proti porušeniu ľudským právom, ktoré sa odohrávajú v EÚ a i mimo? Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Veľmi ma teší, že je tu pán Lambrinidis. Máte tu mnoho priateľov, ja sa k ním pridávam. Chcel by som e, e, povedať, že e, i počas vašej činnosti tu ste bojovali často so zástupcami z rady e, i so e, špeciálnou predstaviteľkou veľmi úprimným spôsobom. Myslím si, že vaše vymenovanie je veľmi dôležité, pretože rieši, tak povediac, tú traumu Európy, ktorá nehovorí jedným hlasom v mnohých veciach určite hovorí e, e, jedným hlasom, ale tí, ktorí poznajú univerzalitu, vedia, že musíme hovoriť jedným hlasom a teraz máme túto možnosť a to bude váš hlas, ktorým budeme hovoriť. Pokiaľ ide o to, že tu máme špeciálneho predstaviteľa, tak to znamená, že Európska únia má jeden hlas v ľudskoprávnej oblasti. Nebudeme musieť konzultovať 27 národných e, diplomácií v EÚ, aby sme mali prvý hlas, ktorý bude hovoriť s e, prípadom zneužitia ľudských práv. Bude to vždy hlas váš. Nadviažem na kolega, kolegu Donsky sa, pokiaľ ide o vnútornú konzistenciu, najprv otázka utečencov. Povedali ste, že musíme, musíme zmeniť e, životy ľudí to je oblasť, kde Európska únia robí menej, než by mala robiť, a to je presídľovanie a navrátenie utečencov. A vy určite viete, že bez bojovníkov za ľudské práva, aktivistov je neistota. Čo urobíte, pokiaľ ide o podporu zástancov ľudských práv, predovšetkým pokiaľ ide o krajiny, kde Európska únia má e, Európa záujmy napríklad e, energetické. Napríklad mám na mysli Čínu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Lambrinidis, už e, pred rokmi sme spolupracovali, alebo stretli sme sa v Spojených štátoch. Viem, že ste angažovaný politik a e, v mene našej skupiny vám chcem poblahoželať k vymenovaniu. Konkrétna otázka. Vo vašom úvode ste hovorili, že chcete riešiť krízové situácie a aj otázku náboženskej slobody. Už po týždne máme krízové situácie, ktoré sa len priostrujú. V Pakistane e, sa zniesola bolo obvinenie z, e, z bohorúhačstva e, voči maloletej a táto, to, to, e, táto mladistva je naďalej uväznená a teraz sú tu ešte nové obvinenia voči duchovným a moja otázka znie, ako sa môžete za týchto ľudí zasadzovať, ako to možno robiť tu, ako, aké konkrétne kroky v prípade Pakistanu v oblasti zákonodarstva proti bohorúhačstvu chcete prijať? To sú konkrétne otázky samozrejme, ale rád by som vedel, či tu svoje nasadenie pre tieto otázky dokážete zdokumentovať. Ďalej mi bolo oznámené, že v Egypte sa pracuje na novej ústave a Eh, hovorí sa o tom, že koptovia ako menšina sú finančne pod dozorom eh, egyptského štátu, hoci nedostávajú prostriedky od štátu, ale vlastne odvádzajú prostriedky štátu vo forme daní. Chcem vás požiadať, aby ste toto zákonodárne, ústavnoprávne zasadnutie sledovali v Egypte a pokiaľ ide o štvrtkové naliehavé otázky v Štrasburgu, bolo by možno zaujímavé vypočuť si vás na miesto jednotlivých komisárov. Nech sa páči, slovo má pán Lambrinidis. questions are appreciated uh, tremendously, but also... Uh, padlo tu veľa uh, zaujímavých otázok, ale uh, nebudem detálne odpovedať. Uh, toto je otvárajúce stretnutie. Uh, niektoré veci uh, zdôrazním a vysvetlím počas budúcich týždňov. Eh, Elmar, chcem poďakovať za tvoje milé slova. Spolu sme úzko spolupracovali, keď ste boli predsedom eh, výboru a chcem ti poďakovať za túto spoluprácu. Eh, ja vás budem pravidelne informovať Áno, budem vás informovať, čiže nie je možno vás budem informovať, ale naozaj vás budem informovať a uvidíme postupne, ako to bude fungovať. A ja s vami budem mať aj také nepravidelné kontakty, čiže neoficiálne, samozrejme, ak to budete chcieť. E, viete, môj mandát spadá do politiky pre e, zahraničnú bezpečnosť, pre zahraničie a bezpečnosť ale e, na druhej strane je to naozaj veľmi zvláštne. Nepatrím ani tam, ani tam. Takže chcem využiť tú flexibilitu, ktorú mám, aby som mohol s vami konzultovať, e, počúvať vás a byť takým neformálnym poradcom mnohých ľudí. A e, zvlášť chcem spolupracovať s Európskym parlamentom. Viete, že je predo mňou stojí tá obrovská úloha a odo mňa sa v budúcich mesiacoch a týždňoch očakáva obrovské množstvo práce. Budem dosť cestovať a mali by sme diskutovať o tom, aké budú najlepšie možnosti. E, ja by som informovať ľudí vtedy, keď e, bude mať pre nejaké konkrétne informácie, nielen preto, aby sme sa tak porozprávali. Čiže možno aj nejaký ďalší tlak bude užitočný, um, ak budete potrebovať tieto informácie. Nemusím hovoriť to, že uh, to, že musíme hovoriť jedným hlasom, či už v New Yorku alebo v Ženeve, um, ako členov, ja teda ako člen uh, OSN, uh, toto je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité a mali by sme to eh, využiť. A chcem pochopiť, aká najlepšia pozícia eh, bude, akú, akú najlepšiu pozíciu zaujať a akého najvyššieho spoločného menovateľa zvoliť. Ja sa teším na tento proces. Ja, sa budem, e, ja budem mať stretnutie budú, v budúcich týždňoch s delegáciou v Ženeve. E, budem sa stretávať s ľuďmi v teréne. A, čiže budem s nimi hovoriť. E, Dialóg o ľudských právach je veľmi bolestným príbehom. A ja som diskutoval s mnohými ľuďmi, s mimovládnymi organizáciami, aj s členmi parlamentu. Mali by sme eh, byť s týmito ľuďmi v kontakte, aby sme zrealizovali efektívnu zmenu už to bolo spomínuté, že nemáme dosť e, benchmarkov, mali by sme mať isté ukazovatele, ako viesť tento dialog. Myslím si, že môžeme dosiahnuť obrovský pokrok prostredníctvom dialogu a konzultácie tým, že nadviažeme kontakty um, s Ruskom, s Čínou a tak ďalej, inými krajinami. A ja by som toto chcel dokázať Nechcem hovoriť len preto, aby som hovoril, ale dialog je tu naozaj veľmi dôležitý. Mali by sme sa ubezpečiť nie len v tom, že budeme viesť dialog, ale mali by sme viesť aj politické diskusie na čo najvyššej úrovni. Toto je veľmi dôležitá toto je veľmi dôležitý spôsob, aby sme to nemali uložené v nejakej skrinke, ktorá bude nejsť nálepku ľudské práva. A takisto by sme mali rozmýšľať nad ďalšími spôsobmi, ako do tohto zapojiť ďalšie krajiny na svete. Pretože na jednej strane vyjadrujeme svoje obavy e, ohľadom situácie, ktorá je nebezpečná pre konkrétnych ľudí ale na druhej strane e, by sme mali zistiť, či máme k dispozícii nejakú páku alebo nejakú možnosť, aby sme e, inteligentným spôsobom podporili tieto krajiny, aby zrealizovali, e, aby zmenili danú situáciu. Pán Salafránka, ďakujem za vaše slova podpory. Ja som efektívne pracoval v rámci EPP s niektorými mimovládkami a mm, niekedy to bolo um, zaujímavé, ale myslím si, že sme mali veľmi dobrú spoluprácu s EPP najmä s výborom pre ľudské práva. Každý je na správnom mieste a to je naozaj e, výbor, ktorý je efektívny. Spomenul som v mojej poznámke na začiatku dvojité štandardy a spomenul som, že vieme, že veci nie sú ľahké, keď chceme, aby každý e, aplikoval rovnaké štandardy. Ale úprimne povedané, neexistuje žiadny iný spôsob, pretože na svete je tak veľa krajín a nie je možné vždy byť úprimný a urobiť e, všetko to, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že ľudské práva budú stať na prvom mieste politickej agendy. Každá téma, každá politická téma uh, záleží od svojho riešenia. Tam nie je žiadny konflikt. Ľudské práva sú najdôležitejšie. A ja využijem všetky moje presvedčovacie vlastnosti, aby e, som e, v mojich diskusiách presvedčil ľudí, aby e, implementovali ľudské práva a aby toto členské štáty dali do strategického rámca. Európsky parlament e, dlho tvrdil niečo, čo podporuje 27 členských štátov. E, je to veľmi jasne povedané. Ľudské práva e, sú na prvom mieste zoznamu mojej agendy, môjho programu, nehľadiac na to, v akej krajine sa nachádzam. Či už je to, či už hovoríme o Číne alebo iných krajinách. Moja práca spočíva v tom, aby ľudské práva mali prvé miesto v našich diskusiách. Každý v tejto eh, miestnosti je strážcom ľudských práv a ja to chcem eh, realizovať. Mm, viete, ja chcem usmerňovať túto činnosť a urobím všetko to, čo je v mojich silách, aby sme konali konzistentne a aby e, sme konali efektívne a takisto aj viditeľne. E, ďalej, dosť závažná téma. Pán Salafranka, o tom som už hovoril s týmto, parlament, s týmto parlamentom. E, mnohé témy, e, o ktorých ste hovorili, hovoril už o tom výbor pre zahraničnú politiku. Poznáte môj mandát a e, máte so mňou privilegovaný kontakt. Ja som od nich dostal strategické usmernenia a budem, e, budem o tom diskutovať. Možno ešte je to predčasné, aby som hovoril, e, na čo sa budeme sústrediť, ale e, chcem ubezpečiť pána Salafranku, že toto je téma, ktorá je dôležitá v každej situácii, v každej krajine a e, takisto aj šírenie na internete. Toto bude všetko v mojej agende. Keď už spomínam internet, možno je dôležité zdôrazniť, že toto je nový svet a ľudia, ktorí hovoria o cyberpriestore, niečo, čo je e, mimo, tak e, dnes e, už uznávame, že cyberpriestor je ozajstný priestor a my komunikujeme v tomto priestore a oznamujeme mnoho vecí ohľadom ľudských práv práve cez elektronickú komunikáciu. E, či už sa to týka vzdelávania, alebo práva na e, spolčovanie, alebo iné veci. Ďalej. Potom e, tu bola téma, ktorá sa obravila viackrát. Spomenul ju aj pán Salafranka a takisto aj pán Donkis Ďakujem za všetky eh, tri otázky. Ide tu o náboženstvo a náboženské presvedčenie či vierovýznanie. My eh, sme v minulosti videli, že sa eh, zvyšil počet činov, ktoré boli namierené proti náboženstvu. Napríklad sa tu spomínal ten prípad, ktorý sa stal v Pakistane. Išlo kresťanské dievča, ale stalo sa niečo podobné aj v Líbii. Viete, aké vyhlásenia e, prednesla vysoká predstaviteľka ohľadom Mali a Timbuktu? a dokonca aj tu blízko v nás, nás e, v Nemecku e, sa stal jeden prípad antisemického útoku a to len pred niekoľkými dňami. Čiže toto je téma, ktorá je veľmi dôležitá. E, musíme zapojiť našu diplomáciu a nadviazať politický dialog, projekty občianskej spoločnosti a tak ďalej. Ehm, potom je tu aj mnoho, toto je mnohostranný záväzok a ja som to už povedala, teraz sa vraciam k tej otázke pána Donkisa. Eh, je veľmi pozitívne, keď čítame uznesenia eh, z mnohých fór. Eh, nájdeme tu mnoho nádeje a už sa tu nenachádzajú výrazy, ktoré pozvihujú jedno náboženstvo nad ostatné alebo vytvárajú situáciu, že iba jedno náboženstvo je povolené, môže existovať a ostatné nie. Lebo toto je presný opak ľudských práv. Ehm, drahý Richard, um, áno, deti e, sú e, dôležitá téma nielen pre mňa, ale aj pre kampaň EÚ v budúcich rokoch e, v celom svete. Ja tu mám ešte 8 ďalších otázok, čiže musím to veľmi rýchlo zhrnúť. Ďakujem za vaše milé slova chcem toto využiť ako veľkú príležitosť, využiť vašu e, múdrosť a skúsenosti aj myšlienky, ale nechcem to využiť tak, že by som sa vyhol e, kritike. Ak e, máte na srdci nejakú kritiku, môžete ju predniesť, ak to má byť verejne, nech sa páči, určite si s tým nejak poradím v Pakistane predsa len tu máme aj nejaké dobré správy, možno ste o tom nepočuli úrady uznali, že že aplikovali nesprávny postup, nesprávnu procedúru a teraz eh, obžalovali eh, toho miestneho imama, miestneho duchovného, ktorý vlastne pôvodne predložil to obvinenie podal to obvinenie. Čiže eh, konečne je dobre, že vidíme, a to som aj spomenul v mojom prejave. Ak ľudské práva e, sa stanú témou pre tých ľudí, ktorí žijú v tej krajine, že nie je to len téma, ktorú prinášajú ľudia zo zahraničia, tak konečne tu je istá nádej, konečne to bude mať istý efekt. Už to nie sú len obyčajné vyhlásenia. Ďakujem. Teraz tu máme prihlásených ešte ďalších 8 rečníkov. In one and in one minute each. Takže máme málo času, preto môžeme každému poskytnúť tak okolo minútky. Pevne verím, súhlasíte, nech sa páči. Pán Peterle, ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi vďačný za túto jasnú prezentáciu. Chápem, že ľudské práva sú citlivou záležitosťou predovšetkým pre vás, súvisí to s vašou osobnou skúsenosťou, preto som veľmi rád, že ste vyjadrili také pochopenie pre túto tému a prejavili ste takú vášeň pre túto tému. Keď hovoríme o ľudských právach, tu ide o to, že musíme si uvedomiť, že to je základom všetkého. Sú tu, sú, sú tu zistenia, že ľudské práva sú porušované na mnohých miestach a tu v Európskom parlamente sme mali tiež možnosť sa tým zaoberať, pre všetkým, keď ide aj o práva nenarodených detí. Jednoducho, keďže nebolo jasne vyjadrené vaše stanovisko o tejto otázke, chcel by som sa vás spýtať, ako budete sa zaoberať týmito otázkami a prajem vám všetko dobré, veľa úspechov pri vašej ďalšej práci. Knowing you from the parliament, I keďže ja vás poznám z parlamentu, viem, že vy budete zvládať túto veľmi zložitú úlohu, je to vaše životné odhodlanie a vy ste povedali, že ľudské právo z demokracie neexistuje. Európska únia má obrovský problém s kredibilitou, čo sa týka politiky v oblasti ľudských práv, prehliadanie, mlčanie, e, nerovnaké štandardy, čo sa týka mnohých štátov, napríklad boli prípady, kde sa napríklad v prípade e, Etiópie, kde sa prejavil smútok za zosnulým diktátorom. Pritom tam bolo množstvo obetí toho režimu. Máme obrovské problémy s kompatibilitou našej ľudskoprávnej politiky, ako je to prepojené s rozvojom. Ja neočakávam, že teraz nám na to dáte odpovedel, že na tom budete pracovať. Preto ja by som sa chcela spýtať, čo sa týka práv postihnutých, ako sa budete zaoberať touto otázkou. Je tu pre všetkým o e, dohovor OSN, ktorý sa týka ktorý sa týka týchto osôb a ide tu aj o dialog medzi Európskou úniou a partnerskými štátmi. Ďakujem pekne, pán ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Stavros, gratulujem novej práci. Ak chceš spraviť všetko to, čo si povedal, tak deň bude musieť mať minimálne 48 hodín. Ak to budeš tiež spraviť tak odvážne, ako si povedal, tak budeš musieť skutočne pracovať veľmi intenzívne a budeš musieť byť ako keby stále v budove Justus Lipsius. Takže mám také špecifické otázky. Chcel by si nejako mať nejakú prioritu medzi štátmi, ktoré jednoducho sú také, stagnú, sa o nich prejavuje stagnácie v týchto otázkach. Ide napríklad o Severnú Kóreu, ale aj o Saudskú Arábiu, Rusko a tak ďalej. Potom tu ide o štáty, kde ide napríklad o to, že sú to štáty, ktoré sú, sa nachádzajú v zmene, ako napríklad ide o štáty, ktoré zažili africkú jar. Pevne verím, že čoskoro k ním príde aj, sa k ním pridá aj Kuba, No a teraz som chcel spýtať, že ako sa, ako sa budete zaoberať ľudskoprávnymi otázkami? Budete sa na to pozerať znútra Európskej únie, alebo ako budete postupovať? Thank you, Chairman. Uh, welcome. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, gratulujem. A som tu priamo pred vami. Prajem veľa úspechov do budúcnosti. Hovorili ste o ľudskoprávnom dialogu a o tej mekej sile. A sú to vlastne dve oblasti, ktoré by som chcel doplniť do zoznamu. Tu ide o napríklad otázku neprimeraných trestov. E, sú napríklad občania Európskej únie, ktoré e, ktorí niekam vycestujú a e, spáchajú nejaký prečin a potom sú to potrestaní podstatne viac ako v Európskej únie. A potom tu ide o právne procesy, ktoré nesplňujú európske štandardy. A v tomto kontexte by som chcel spomenúť aktuálny príklad z Bolívie a pevne verím, že to bude na vašom programe. Frau Kopa. Pani Kopa. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som chcela pogratulovať Stavrosovi a chcela by som povedať, že som veľmi rada, že ho tu môžem privítať ako Gréka. Je to vlastne prvý Grék, ktorý prevezme takúto úlohu je to veľmi dôležitá a vysoká funkcia a sme si všetci istí, že spl- bude splňať tieto úlohy. Chcela by som nadviazať na to, čo bolo povedané v súvislosti s ľudskoprávnymi cieľmi Európskej únie. Ide tu o imič Európskej únie a máme tu aj určité ľudskoprávne otázky v rámci únie, ktoré nie sú vyriešené. Napríklad ide otázku Rómov. No a ja by som sa chcela spýtať, akým spôsobom my ako Európska únia a my ako inštitúcia môžeme zvýšiť našu dôveryhodnosť. Ďakujem pekne. Pán predseda, vítam ťa Stavro, skutočne, skutočne ma dojal tvoj príhovor a vidím, že je tu veľké odhodlanie z tvojej strany a prajem ti skutočne veľmi efektívnu prácu. Kolegovia spomínali, že tá úloha je veľmi zložitá a toto odhodlanie bude určite nápomocné. Ja mám jednu otázku a jedno odporúčanie. Otázka sa týka organizácie, ktorá nebola spomenutá a sú to aktivity Rady Európy. A ide tu o určité problémy, ktoré sa týkajú prekrývania eh, jednotlivých úloh, ako aj teritória. Hovoril si o tom, že je dôležité posilniť vplyv, na to je dobrá, dôležitá dobrá spolupráca a je to aj určitú žiarlivosť medzi Európskou úniou a Radou Európy. A po druhé, isté odporúčanie. Ako iste vieš, máme v parlamente postup, ktorý sa týka nalievých otázok a pevne verím, že budeme mať dobrú spoluprácu a že sa bude, bude tu snaha Eh, posilniť tento postup. Pevne verím, že to budú dobré kontakty s mimovládnymi organizáciami a toto prispieje k vyššej efektívnosti a k lepším výsledkom, ako boli doteraz. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz má slovo kolega Kreisler Dörfler. Milý Stavros, keďže viem, že sa učíš po nemecky, ja budem hovoriť po nemecky, môžeš toto plodne využiť, tento môj príspevok. Áno, aj po bavorsky je dôležité vedieť, aby, aby si rozumel niektorým ľuďom, aj keď niektorí ľudia, eh, ktorí hovoria bavorsky, nehovoria hm, múdre veci. Ale teraz vám chcel by som povedať Stavro, som veľmi rád, že si, sa, že si dostal eh, tento úrad. Dôležité je eh, pracovať efektívne. Musíme si uvedomiť, že to, čo vidíme, je iba špička ľadovca a jedna vec je jasná. Tu by som chcel nadviazať na tú tému dvojitých štandardov aj tu v našej inštitúcii zažívame dvojité štandardy. Samozrejme, my nie sme perfektní, ale ty by si mal možno možnosť e, to odbúrať a snažiť sa z vyššej pozície zabezpečiť to, aby tu nedošlo k opakovaniu tej situácie v rámci dvojitých štandardov. A trvalo to 50 sekúnd. Ďakujem pekne za pozornosť. Tá otázka bola tak povediac nesprávna, lebo neexistuje žiadny vyšší štandard, ako je štandard poslanca, takže to nie je možné zodpovedať. A teraz pani Muniz señor presidente. Bienvenido. Ďakujem pekne, pán predseda. Stavros ťa vítam na tomto výbore a chcel by, chcela by som ti pogratulovať vymenovaniu. No a čo sa týka tvojich úloh, myslím si, že o to, aký budeš efektívny, bude závisieť eh, imič Európskej únie. Ide tu o spoluprácu s viacerými krajinami, ide tu o efektívnu spoluprácu a pre všetkým koherentnosť. A je tu iba o koherentnosť medzi vnútornou politikou a externými politikami, ale ide tu aj o koherentnosť v rámci externej politiky ako takej. Tu ide napríklad o otázky postavenia utečencov. A jednoducho je možné kritizovať tie najhoršie porušenia práv, ale ide aj o to, aby sa udržiavali vzťahy so štátmi, ktoré systematicky porušujú ľudské práva. A tu ako heslo môžem spomenúť trest smrti. Myslím si, že je dôležité, aby sme to mali jasné stanovisko, ktoré sa týka e, trestu smrti, ako je práv žien. Tu ide o veľmi dôležité politické otázky, ktoré sa týkajú takých štátov, ako je Saudská Arábia. To znamená, že budeme tu mať nejakú efektívnu, nejaké efektívne e, komplexné e, stanovisko, ktoré sa bude týkať napríklad aj vzťahov s Izraelom. Tu ide aj o vzťahy so štátmi, ktoré, kde Bezpečnostná rada OSN skonštatovala, že dochádza k porušeniu ľudských práv. Tu ide o štáty ako napríklad aj Gruzínsko, potom sú tu ďalšie typy štátov ako napríklad Kuba a potom ide o štáty, ktoré systematicky porušujú práva detí. Ďakujem pekne. A nech sa páči, pán osobitný zástupca, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne všetkým. Ja viem, že nemáme veľa času. Myslím si, že mnohé otázky sa týkali podobných tém. Dovolte preto, aby som povedal, že čo sa týka toho, ako budeme pristúpať otázkam rozvoja a ľudských práv, to napríklad spomínala Anna, že tam sú isté problémy, ale nielen tam ide aj obchodné dohody e, a ďalšie veci. Je dôležité vykonať veľa dobrej práce, dôležité zapojiť komisiu a radu ako je ESVČ do celého procesu. Každý to vlastne chce, strategický rámec je jasný, ale my všetci vieme, že čo sa týka praxe, tak nie je to veľmi jednoduché. To znamená, že ja musím odviesť takú mravenčiu prácu. Nebudú tam žiadne, žiadne tlačové vyhlásenia, nikto ma nebude za to chváliť, ale je dôležité odviesť tú drobnú prácu a je to vlastne to, čím sa zaoberajú ľudia, ktorí majú na starosti ľudské práva na úrovni Čiže Ide tu o to, aby sa našli tí správni ľudia, správni partnery. Ja budem v kontakte s komisiou na bližších týždňoch budem, budem diskutovať so všetkými, ktorí sú zodpovední za tie oblasti, kde ľudské práva zohrávajú dôležitú úlohu. Samozrejme, tu pôjde aj o to, tie, tie geografické štruktúry v rámci SVČ, lebo nie je možné oddeliť tie eh, geografické štruktúry od ľudskoprávnych otázok. Niekedy sa to, sa to eh, odlišovalo, ale asi to nie je dobré. Takže to, čo sa snažím povedať, je to, že je dôležité vykonať e, veľmi zložitú a dôležitú prácu, keďže to nebude, keďže to nie je e, aj keď to nie je veľmi viditeľné, ja to nechcem preskočiť, ale chcem sa do toho pustiť. Dôležité je, aby sme v konečnom dôsledku mali niečo ako medziinstitucionálnu spoluprácu, kde sa budeme zaoberať odporúčaniami a akčnými plánmi. Dôležité, aby sa to uplatňovalo. Ak sa to podarí, bude tu vyššia miera účinnosti, ako keby som eh, prišiel s tisíc eh, tlačovým vyhláseniami. Takže myslím si, že toto je veľmi dôležité, bude tu prioritosť zaoberať sa expertízou rady, ako aj vašimi skúsenosťami a dôležité, aby sme, aby, aby sme sa mohli zabrať týmto špecifickými otázkami. Čo sa týka dvojitých štandardov, chcel by som povedať jednu vec jasne. Aleksandr, môj mandát sa netýka porušení ľudských práv v rámci Európskej únie. Ale ako som už na úvod povedal, je jasné, že ak chceme byť konzistentní dovnútra, tak to je veľmi dôležité eh, z hľadiska našeho vonkajšieho pôsobenia a tu je dôležité si uvedomiť, aké možnosti ja mám, čo ja môžem sledovať. Ako iste vieš, častokrát je to tak, že tá úroveň demokracie, ako máme v Európskej únii a snažíme sa ovplyvniť štáty, ktoré nemajú takú mieru slobod a zároveň tieto štáty poukazujú na situáciu u nás. Hovoria, no dobre, ale ako máte to vyriešené? To znamená, že áno, musíme byť konzistentní dovnútra, nesmieme ignorovať túto situáciu, musíme sa tým zaoberať, konec koncov v parlamente sa o tom hovorí. A po druhé, toto nie je nejaký argument proti uplatňovaniu ľudských práv v ďalších štátoch. Je dôležité otvorene hovoriť o týchto otázkach. Myslím si, že to je to, čo tu chýba to chýba v mnohých štátoch a je to neakceptovateľné. A ja sa budem zasadzovať za to, aby sme mali demokratickú diskusiu o rozličných otázkach s rozličnými štátmi. A chceme, aby ľudské a základné práva boli zabezpečené tak, ako to má byť. At the same time, Ms. Muniz, absolutely right about the... Zároveň e, máte pravdu, čo sa týka dvojitých štandardov. Áno, dvojité štandardy nie sú vôbec otázkou, ktoré e, sa týkajú toho, čo robíme na, na vonok dovnútra. Ide o to, že viacerí ľudia hovorili o tom, že tu ide skôr o dvojité štandardy, ktoré uplatňuje Európska únia voči jednotlivým štátom vo svete. Tak som rád, že ste to spomenuli a budem eh, o tom diskutovať aj s radou, keď sa s nimi stretnem a budem sa zaoberať tým, ako to riešiť. Nie je to jednoduché, ale ako som už hovoril, musíme sa tým zaoberať. Potom, čo sa týka tej otázky o Rade Európy, áno, spomínali ste to a skutočne tam nie je žiaden konflikt ja som už hovoril s zástupcom Rady Európy pre ľudské práva. Mali sme výbornú spoluprácu. Ja ich naštívim v Štrasburgu, keď tam pôjdem na budúce. No a dôležité je, aby naša činnosť bola komplementárna a dôležité je si uvedomiť, že aké sú tam nástroje, ktoré sú v dispozícii, a tu nie je iba otázka rešpektu, ale my skutočne si veľmi vážime prácu, ktorú odvádza Rada Európy. Využívame to v rámci e, bilaterálnych diskusí a zaoberáme sa tým, ako sa vlastne pristúpe k ich odporúčaniam. A musíme tieto kontakty ešte posilniť. Jednoducho myslím si, že niekedy sú tu príliš veľké takéto inštitucionálne obavy mali by sme byť spojencami tak povedať vo všetkom a ja sa budem snažiť využiť všetky možnosti, ktoré mám v dispozícii na to, aby sa tento, tento strach odbúral. Myslím si, že to je najefektívnejší spôsob, ako môžeme postupovať. Pán Chrysler Dörfler hovoril o tých dvojitých štandardoch a ľudských právach. Chcem poskytnúť stručnú odpoveď, budem sa tým v budúcnosti viac zaoberať. Pán Šeflin, ďakujem pekne za to, že ste spomenuli tie otázky, beriem to na vedomie. Budem sa tým zaoberať. Ďakujem pekne všetkým. Ďakujem pekne pánovi Petrlému. E, toto je posledné kolo otázok? Áno. Nemôžem zodpovedať všetky otázky. A ja spravím všetko preto, aby som dosiahol to, aby pani Kopa mohla skonštatovať, že je rada, že tento nový osobitný zástupca je z Grécka. Poznáte ma dostatočne dobre. Viete, že som veľmi hrdý na to, že nie len som Grék, ale som Európan, som pre všetkým Európan. A s vašim dovolením, Barbara Almar, môžem sa spýtať, koľko ľudí v tejto miestnosti No one. That's good. Αποχές, αποχές. No. Εγκρίνεται Αποχές down there. Thank you very much. Εγκρίνεται. I'm, I'm very, very pleased to be back. budem, sa, budem veľmi rád, keď budem môcť prísť sem, kde budem s vami viesť úzky dialog. Pokúsim sa spraviť všetko, čo je v mojich silách, Pokúsim sa byť v úzkom kontakte s vami. Chcel by som využiť vašu expertízu, chcel by som využiť informácie, ktoré môžem získať počas našich, mojich návštev, aby som ma pomohol ja vám. Pokúsim sa spolupracovať s mimovládnymi organizáciami a spravím všetko, čo je v mojich silách. A som to už vlastne povedal. Ďakujem. Lieber Stavros, herzlichen Dank für die Darlegung. Ďakujem pekne, Stavros, za tvoj príspevok. Potlas bol priateľský. V mnohých veciach budeme musieť ešte diskutovať. Myslím si, že máme pred sebou dobrú spoluprácu, to môžem otvorene povedať. A to slovo kata snáď nebudem môcť použiť, nebudem musieť použiť veľmi často. Ďakujem pekne, prajem veľa úspechov. Pevne verím, že táto úloha je veľmi dôležitá tak pre samotnú tému, ako aj pre Európsku úniu. Ďakujem pekne, mám veľa spoločných záujmov. Meine Damen und Herren, Could be quiet on the sheep seat. a páni, poprosím vás ticho. Ich möchte jetzt den Tagesordnungs... Teraz by som chcel pristúpiť k bodu bodu číslo 3, hovorí pán predseda. Je to hlasovanie, takže je to bod číslo 4. Je to hlasovanie o konzulárnej ochrane občanov únie v zahraničí. Hlasovanie bude prebiehať elektronicky. Spravodajkyňa pani Ojuland je prítomná? Dobre, takže nemôže brániť ďalším postupu. Poprosím o pokoj. Pani Ojula nie je prítomná, takže rýchlo rozhodneme predtým, ako príde. Máme tu zo pár návrhov a začíname návrhom 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 21. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 22. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 5. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 23. Za? proti, zdrželi sa, schválené. 24 za, proti, zdrželi sa, schválené. Teraz sa dostávame k návrhu 27. Návrh 27 za, proti, zdrželi sa, schválené. Návrh 8 za, proti, zdrželi sa, schválené. Návrh 28 za. Proti zdržali sa schválené. 9 za. Proti zdržali sa schválené. 30 za. Proti zdržali sa schválené. 29 za. Proti. Takže o tom musíme hlasovať ešte raz. 29, kto je za?

proti, zdržali sa, schválené. 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti. No, zdá sa, že to je rovnaká väčšina ako predtým, ale overíme si to. Myslím, že to bolo zamietnuté. Otváram hlasovanie. A teraz končím hlasovanie. 13 za, 20 proti, zamietnuté. A teraz návrh 12, kto je za? Proti, zdrželi sa, schválené. 13 za. Proti, zdrželi sa, schválené. 14 za. Proti, zdržali sa, schválené. 15 za. Proti, zdrželi sa, schválené. 16 za. Proti, zdrželi sa, schválené. 32 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 1 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz elektronické hlasovanie o celom návrhu. Končím hlasovanie. 32 za, 1 proti, schválené. Ďakujem pekne. A gratulujeme spravodajkyni. Kommst du zurück oder nicht? Ja, okay.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 Fondo per l'asilo e la migrazione. Prvá problematika, Fond pre azyl a migráciu. Spravodajca e, pán Mavro už nie je v parlamente. Pán Sofokles Sofokleos tu ešte dnes nie je prítomný a preto to bude kolegyňa Kopa, ktorá pohovorí k tejto téme a chcem vám pripomenúť, že tento výbor e, e, vo vzťahu k výboru LIBE musí zaujať stanovisko a vypracovať stanovisko a náš výbor túto tému môže diskutovať len dnes. Máme tu 22 pozmeňujúcich návrhov a slovo má teda kolegyňa Kopa. Ako už ste sa asi boli dozvedeli, v oblasti bezpečnosti, migrácie a spravovania vonkajších hraníc komisia na roky 2014 až 2020 chce zjednodušiť výdavky tým, že sa zjednoduší programová štruktúra na dve piliere E, azylová a migračná problematika je jedným z týchto e, pilierov. Tento fond sa zameria na toky ľudí a integrovaný manažment tokov migrácie. Podporia sa jednotlivé aspekty migrácie, na migrácia a e, legalizácia pobytu tretích občanov mimo Európskej únie. Ide o to, aby Európska únia mohla sledovať svoje priority a zastávať svoje záujmy, pokiaľ ide o neeurópske krajiny. Finančná podpora bude na to, aby sa zabezpečila teritoriálna integrita financovania. Tieto nástroje tiež zabezpečia rýchlu reakciu v prípade e, nevyhnutnosti. Ide o umožnenie EÚ, aby primerane reagovala daných situáciách. Výbor pre zahraničné záležitosti víta zvýšenie solidarity prostredníctvom tohto fondu s cieľom zdieľania bremien. Zdôrazňuje sa tu význam koherentnosti a konzistentnosti medzi opatreniami v rámci tohoto fondu i ďalšími finančnými nástrojmi vzhľadom hlavne na skúsenosť, že tento fond sa bude hlavne používať na podporu spolupráce s tretími krajinami, hlavne v rámci implementácie readmisných zmluv a ochranných programov. Všeobecnejšie poňaté by mal byť tento fond byť prijatý v súlade s vonkajšími akciami EÚ vo všeobecnosti a mali by sa rešpektovať princípy tak, ako sú definované v článku 21 zmluvy Európskej únie. AFED preto sa zastáva za silne definovanú angažovanosť Európskej vonkajšej služby, predovšetkým pokiaľ ide o programovaciu fázu fondu, aby sme sa vyhli prekrytiam s nástrojmi pre tretie krajiny a aby sa zabezpečili synergie a komplementárnosť. Ďalej sa tiež zdôrazňuje, že všetky kroky fondu by mali byť v súlade so základnými právami kategórií osôb cielených týmito ustanoveniami a určité kroky fondu by mali byť špecificky zamerané na posilnenie tejto, e, tohto súladu so základnými právami. Ďakujem za pozornosť. Qualcuno dei colleghi intende intervenire? Chcel sa niekto vyjadriť k tejto téme? Zdá sa, že Kolegyňa Kopa bola o veľmi presvedčivá. De la DGO. Takže teraz dávam slovo pani Katarine Wolfovej. Je tu, nech sa páči. Yes, good afternoon. Uh, uh, on behalf of the Commission of DG Home Affairs. Z mene našeho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti chcem spravodajkyni poďakovať za pozmeňujúce návrhy a privítať návrh stanoviska výboru pre e, zahraničné záležitosti pre budosť, budúcnosť týchto nástrojov, predovšetkým pokiaľ ide o fond azylový a migračný, určite môžeme povedať, že zdieľame obavy výboru v tom zmysle, že všetky kroky by mali byť v súlade so základnými právami a preto v návrhu komisie v úvodnom ustanovení 24 je odkaz na to, že všetky kroky podporované v tomto fonde by mali byť v súlade s princípmi zakotvenými v charte základných práv. Môžeme tiež zvážiť, že v určitých aspektoch, tak ako ich uvádza uvádzajú členovia vašho výboru, by bola určitá väčšia viditeľnosť určitých krokov želateľná a posilniteľná v návrhu vo fonde, pokiaľ ide o komplementárnosť vonkajšej dimenzie fondu. Určite je dobrý, dobrá poznámka o tom vo vašom stanovisku, že tento fond bude mať novú externú dimenziu a takúto zložku. Zložku, ktorej cieľom je financovať aktivity e, vo vzťahu s tretimi krajinami, ktoré majú priamy dopad na teritorium únie. ktoré v podstate zabezpečia záujmy únie a samozrejme, že komplementárnosť s ďalšími nástrojmi vonkajšej služby sa premyslia primeraným spôsobom, aby tu boli naozaj mechanizmy, ktoré zabezpečia e, doplnkovosť, doplnkovosť medzi jednotlivými, medzi rozličnými nástrojmi v rámci komisie, ale takisto sa dojednania zrealizujú s cieľom zapojiť aktivity a súlad s, e, s krokmi vonkajšej služby. Ďakujem. Ďakujem. Nemáme tu ďalšie prihlášky do diskusie. Chcem vám pripomenúť, že hlasovanie sa uskutoční 6. septembra. Ďalší bod ide o celkový rozpočet EÚ pre finančný rok 2013. Spravodajkyňou je pani Jetemáky. A chcem vám pripomenúť, že tu máme 162 pozmeňujúcich návrhov rôznej povahy a chcem vás upozorniť na to, že 22 z nich sa vzťahuje k stanovisku práve nášho výboru AFED. Určite dnes budeme mať e, k tomu výmenu názorov a hlasovanie sa uskutoční štvrtok 6. E, septembra. Prosím, e, zaoberajte sa teda v tejto súvislosti podstatnými otázkami. Slovo má pani Jete Mäki. Vítajte všetci. Teším sa, že vás po letnej prestávke zasa vidím. Vidím, že máte eh, inú farbu, než keď sme sa, minuli, eh, keď sme sa stretli eh, v máji. Ako už bol povedal pán predsedajúci, je tu množstvo pozmenujúcich návrhov a zajtra musíme posúdiť s tieňovými spravodajcami a potom s celým výborom musíme sa stretnúť s tieňovými a potom dúfam, že sa dohodneme na e, línii nášho výboru. Chcem zdôrazniť, je teraz naozaj na čase pre náš výbor. Máme tu naozaj veľmi dobrú príležitosť vysloviť, čo chceme, ak sa dohodneme na prioritách. Pretože ak sa my dohodneme, tak potom rozpočtový výbor určite sa dohodne alebo potvrdí to, čo sme my povedali. Ale ak sa nedohodneme, tak to nebude náš výbor, ktorý eh, rozhodne, pokiaľ ide o rozpočte zahraničných záležitostí, ale budú to úplne iné osoby. Chcem zdôrazniť, že som veľmi optimistická, že zajtra po diskusiách budeme môcť rozhodnúť o našej línii. A dúfam, že susedská politika, tak ako aj predtým a takisto e, Palestína a ďalšie budú našimi prioritami. Avšak chcem zdôrazniť, že to, čo navrhla komisia, nie je konečný výsledok. Musíme sa snažiť nájsť kompromisy, ktoré budú môcť e, prejsť e, mimo rámca komisie oveľa nižšie hodnoty vonkajšia zahraničná služba požadovala viac ako 5 pozmenujúcich návrhov. To je veľká, veľká čiastka, ale zajtra treba diskutovať o tej správnej sume. Avšak celkovo je čas na e, politické skupiny, aby zvážili, čo sú ich hlavné priority tejto súvislosti som pripravená vypočuť si vaše názory a diskutovať. Bene, allora la parola al collega Galler che shadow Ďakujeme. Spravodajca za EPP, pán kolega eh, Gáler. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem i pani spravodajkyni. Tých 22 pozmeňujúcich návrhov som vzal na vedomie a naše hodnotenie bude vychádzať z toho, do akej miery tieto pozmenenia alebo to, čo bolo navrhnuté, do akej miery to tiež e, pokrie naše nevyhnutné potreby. Musíme byť e, akcie schopní v oblasti zahraničnej politiky a na to potrebujeme to, čo zvonka dostaneme, alebo opačne povedané, tam, kde chceme my prijať iniciatívy na to, aby sme zmenili čosi s tretimi krajinami. Konkrétne to znamená, keďže som si, že som si pozrel pozmejúce návrhy v, to, v tom, e, z toho pohľadu, že e, odpoveď kladná či záporná, záporná vyplývala z toho, či sa je zabezpečené, že to, čo predložila komisia, že sa to znovu nastolí, keď som bol teda toho názoru, že priority rada nastavila nesprávne. Kolegyňa práve spomenula susedskú politiku, smer juh, vých, e, východ, blízky východ. To sú priority, kde e, na základe skúsenosti z minulých rokov vieme, že tieto peniaze budeme potrebovať Už teraz vieme, že na začiatku roka budeme musieť to zvýšiť. Pokiaľ ide e, rozpočet komisie, ak tu budú dve žiarosti, čiastočné obnovenie rozpočtu komisie, tak potom som v oboch prípadoch za, pretože v každom prípade je to trochu viac než to, čo máme teraz. Je mi však jasné, že to celkové e, obnovenie sa rozhoduje väčšinou, tak tá žiadosť o parciálne obnovenie samozrejme bude e, zamietnutá. Určite sa budeme takto správať aj pri e, kompromisoch a pri hlasovaní. Druhý, e, dru, druhý, druhou prihláškou je pani kolegyňa Muniz, tieňová spravodajkyňa. Ďakujem. E, boli tu zmeny, e, pokiaľ ide o vývoj od, od minulého hlasovania a tie zmeny sú aj správnej povahy, správneho smeru. Nie sme celkom presvedčení, pretože náš názor Náš pohľad na rozpočet je taký, že sa musia zohľadniť zmeny vo vonkajšej politike a že je potrebná aj finanč, finančná inekcia, pretože inak nevyt, nedosiahneme naše ciele. Pokiaľ ide o samotné znenie, sme za určité kompromisné návrhy, za iné však naopak nie. A v tejto súvislosti otázka spravodajkyni. Vy tu navrhujete, aby došlo k miernemu navýšeniu. Prečo práve 2,5 podľa vás? E, 28 miliónov v rade e, navrhnutých na pôde rady. Pôvodné navýšenie bolo 5,7. Je, teraz sme pri 2,5%. Ako ste dospeli k týmto číslam? Prečo je takýto pokles? Prečo ste sa nakoniec dohodli na tomto? Prečo táto e, redukcia? To musíme vedieť, kým sa dohodneme na tomto kompromisnom návrhu. Inak sme všeobecne toho názoru, že potrebujeme to potrebné financovanie, aby sme mohli efektívne fungovať. Ak sú tu rozpočtové požiadavky, tak tie treba pokryť aby sa vybudovala tá štruktúra, aby, e, aby tá externá vonkajšia služba mohla vôbec fungovať. A pokiaľ ide o kvantitatívnu zložku, tak tu sa pridám ku kolegovi Galerovi. Predovšetkým, pokiaľ ide o tie oblasti, ktoré sú pre nás veľmi významné. Afganistán, Latinská Amerika, e, susedská politika, smer východ i juh – a tematické nástroje. Tu sme e, na rovnakej e, názorovej e, rovine ako komisia, susedský nástroj a my sme toho názoru, že ako minimálna miera toho, čo má byť zabezpečené, a do toho vlastne závisí naša podpora, sú tie množstva, ktoré navrhla komisia, ktoré by sme naozaj mali zachovať alebo znova zaviesť a niektoré programy ktoré sme vždy podporovali, by sa mali zachovať. Tie, ktoré sme žiadali v rôznych správach, aby sme boli koherentní voči iným inštitúciám. To sa musí e, odzrkadliť aj v rozpočte. Asi není konsenzus v oblasti zachovania e, EA. Tu sme za 300 miliónov, ktoré sú potrebné. Neviem, ako sme dospeli k tomu novému číslu, neviem, ale keď sa navrhne menej, tak je to škrt a ten nám treba vysvetliť predtým, než, než my to vlastne podporíme. Inak snáď vám chcem len poblahoželať tie škrty finančné musíte vysvetliť, kým dostanete našu podporu. Ďakujem. Teraz má e, slovo pán Menier, zástupca komisie. Ďakujem, pán predseda. Komisia chce v prvom rade poďakovať pani, e, pánu Galerovi, pani Brantnerovi za pozmenujúce návrhy, ktoré znovu nastolujú rozpočet komisie. Určite viete, že predovšetkým pokiaľ ide o nástroj stability, je, je tu zmena zo strany komisie. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy spravodajcu, nenavrhuje znovu nastolenie e, tie e, linky podpory administratívy ani nie na celkové obnovenie rozpočtu e, na platby. Pokiaľ ide o komisiu, pokiaľ ide o nástroj stability, ktorý sa výrazne znížil radou. Komisia navrhuje, aby veci boli ponechané, pretože sú to chybné formy znižovania prostriedkov. Chcel by som ešte upozorniť eh, na štruktúru rozpočtu spoločnej zahraničnej a obrannej politiky. Spravodajca tu hovorí o e, linkách podľa misií a to by znamenalo, že 15 nových liniek, celkom 23 pre túto časť rozpočtu. Podľa komisie to rozumné nie je. Nezodpovedá to dohode medzi inštitúciami, tak ako je to upresnené medzi inštitucionálnej dohode a takisto to nezodpovedá princípom politiky zodpovednosti. Pani Eštonová chce pre túto oblasť väčšiu transparentnosť, E, u veľkých misií sa v rozpočte 2011 takto už postupoval. Sú tu konkrétne linky Gruzínska, Kosovo, Afganistan a toď. Je však potrebné v rámci tejto politiky tiež udržať určitú mieru flexibility. To tiež bolo v prehlásení povedané a toto e, zosilnenie jednotlivých položiek, to by bolo e, kontraproduktívne Treba samozrejme veľmi konkrétne správy. Štyrikrát za rok sa tieto správy predkladajú jednotlivým misiám a k tomu sú ešte ďalšie podklady. Realizácia takéhoto rozpočtu deleného na 23 položiek by znamenala obrovské zvýšenie nákladov na administratívu, pritom sa administratívne sily z komisie skôr sťahujú, to je realita. Potom multiplikácia jednotlivých transferov finančných prostriedkov, z ktorých niektoré vôbec nemajú politickú váhu. A potom ešte jedna vec, to čo navrhuje spravodajca, pokiaľ ide o posilňovanie tých kapacít pre zabezpečovanie mieru. Nož tak tu komisia sa domníva, že nástroj Peace Building Partnership je už postačujúci a je to jeden z hlavných troch nástrojov pre rok 2013 až 2020. Takže vám ďakujem, pán predseda, že som mohol upozorniť na tieto dva body. Ďakujem. E, na záver by som chcel povedať, že o tomto budeme hlasovať 6. septembra. E, pani spravodajkyňa, chcete odpovedať? Nech sa páči. Please, you have the chair. Ďakujem za slovo. Bola položená otázka, či tieto návrhy na šetrenie sú opodstatené, ale kladem si aj otázku, či tie návrhy na navýšenie sú opodstatené. Ja som za to, aby EÚ mala silnú zahraničnú politiku, ale tu nejde len o peniaze. Fakt je ten, že e, sila zahraničnej európskej politiky nezávisí od peňazí, ale od vôle. A v tejto politike neexistuje jednotná vôľa a jednotná vedúca línia. A preto máme slabú zahraničnú politiku. Samozrejme, mám, potrebujeme aj finančné prostriedky, to pripúšťam. A je prirodzené, že tu vo výbore v parlamente sme sa nedohodli na jednotlivých e, položkách pre navýšenie, čo sa týka zvýšenia a percent. Viete, drahí kolegovia, že e, my z parlamentu chodíme na misie do celého sveta a vždy, keď som prišla na nejaké miesto, tak som si uvedomila, že sú tam nedostatky. E, nedostatky, chyby, nebudem to tu rozvádzať, a, a tie chyby e, sa dali vypočítať na milióny eur, teda dali sa to vyčísliť v miliónoch eur. A nebudem tu spomínať, do ktorej krajiny som išla naposledy, ale chcem povedať, že uh, tam spustili projekt hm, proti rodinnému násiliu, teda násiliu, ktoré, ku ktorému dochádza v rodine. A ja som sa spýtala um, zodpovedného prac, pracovníka, no čo to je to rodinné násilie? A on nevedel odpovedať. Spo, spomeniem ďalší príklad, napríklad e, Irak, e, obrnené vozidlá. Viete, že tam je situácia naozaj príšerná a e, sú tam potrebné obrnené vozidlá pre osoby, ktoré chcú cestovať. No a tieto vozidlá sa už v Iraku nachádzajú, ale nikto ich nepoužíva, pretože sú tam administratívne problémy, treba vyplňať formuláre a tak ďalej. Takže to sú dve, dva príklady, ktoré som si všimla na mojich cestách. Chcem len povedať, že peniaze sú, existujú, ale nikto to ako si neusmerňuje a nikto sa nevkladá do realizácie týchto jednotlivých úloh. Čiže čo som ti chcela povedať? Ja si želám silnú európsku politiku v zahraničnej oblasti, ale všetko záleží od dobrej vôle. To je všetko. Grazie per queste sue osservazioni. Ďakujem za tieto pripomienky a teraz poďme na ďalší bod. Odporúčanie rady Eh, odporúčanie pre Radu, Komisiu a SVČ v súvislosti s rokovaniami o posilnenej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazašskou republikou. Eh, pani spravodajkňoňa je mm, Lisa Jakonsári a chcem vám pripomenúť, že náš výbor je zodpovedným výborom a výbor INTA e, má poskytnúť stanovisko do 18. septembra. Čiže toto je e, prvá výmena názorov, ktorú dnes budeme mať. A chcem vám povedať, e, že sa bude konať hearing o Kazachstane. Na, teda bude sa konať hearing o 3. 6. septembra a chcem ešte povedať, že termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je 11. september 2012 o 12. na obed. Čiže teraz dávam slovo pani spravodajkyni, pani Jakonsári. Ďakujem. Mm, bolo by, je, je zaujímavé diskutovať o tejto téme ale teda bolo by zaujímavé diskutovať o tejto téme po prejave pána eh, Stavrosa Lambrinidisa, pretože eh, tieto dve témy sú prepojené. Vzťahy medzi EU a Kazachstanom eh, spadá do, aj do kompetencie Stavrosa. Kazachstan sa e, vyskytol už mnohokrát na programe Dňa Európskeho parlamentu a stále tam je. E, teraz diskutujeme o odporúčaniach, ktoré sú v súlade s uznesením parlamentu, ktoré bolo vydané v marci. A my sme v marci povedali, e, že kazašské úrady by mali robiť všetko preto, aby zlepšili situáciu v oblasti ľudských práv v Kazachstane. A um, pokrok e, v rokovaní e, o posilnej dohode o partnerstve bude závisieť od politických reforiem. Toto je veľmi zaujímavý čas, pretože Európska únia aj Kazachstán sú naklonené tomu, aby zmodernizovali vzájomnú spoluprácu. A nemôžeme zabúdať na to, že Kazachstan urobil obrovský pokrok v posledných 20 rokoch, čiže keď dosiahol nezávislosť. Kazachstan je praktickým partnerom, ktorý e, je otvorený reformám a e, chce e, zisťovať nové možnosti. Ja aj môj teňový spravodajci sme sa viackrát stretli A takisto sme hovorili o, eh, o procese vypracovania odporúčaní. Chcem poďakovať cieňovým spravodajcom za to, že sa zapojili do tejto o, eh, práce. Žiaľ, nemohli sme začleniť všetky hodnotné návrhy do textu zo strany mojich tieňových spravodajcov, pretože Mnohé z nich sa nám podarilo dostať e, do odporúčaní, ale niektoré z nich boli príliš striktné a mali sme tam odporúčanie, a teda e, obmedzenie 6 e, tisíc znakov iba. Takže ja som sa pokúsila dať do textu všetky naše obavy a problémy a takisto by sme mali urobiť aj nejaké pozmeňovacie návrhy. Ako pán predseda povedal, e, termín na prekladanie pozmeňujúcich a doplňovacích návrhov je v útorok na budúci útorok. Veľmi stručne e, teraz by som spomenula hlavné e, témy týchto odporúčaní. Komisiu a radu žiadame o to, aby sa ubezpečila, aby e, sa počas rokovaní spomenuli aj prioritné témy ako správne vládnutie, mládež a vzdelávanie, ľudské práva, životné prostredie, e, energetika a boj proti spoločným hrozbám a výzvam na, prvej, na prvom mieste v politickom dialógu je dôležité zabezpečiť konzistentnosť s inými politikami EÚ. Je dôležité zabezpečiť, aby sa podporovala Eh, podporovalo zlepšenie susedských vzťahov v regióne Strednej Ázie. A toto musí byť zásadné opatrenie. No a keď hovoríme o ekonomickej spolupráci, musíme zabezpečiť, aby eh, sme podporovali Kazachstan, aby um, sa urychlil jeho vstup do VTO. Vstup Kazachstanu e, do uh, Ruskej e, colnej a menovej únie by nemal uh, zabrániť dobrým vzťahom z EÚ. Čo sa týka témy ľudských práv a zásadných slobôd, toto je pokrýva najširšiu oblasť. A e, uznesenie parlamentu, ktoré bolo vydané v marci, nástoj na tom, aby pokrok e, v rokovaniach o posilnenej dohode o partnerstve bol podmienený politickými reformami a ozajstným záväzkom k ľudským právam a demokracii. No a to, o tomto sme už hovorili s pánom eh, Lambrindisom. Európska únia by mala eh, stanoviť eh, jasné klauzuly, jasné benchmarky a ukazovatele, ako sa tieto reformy majú implementovať, pretože potom sú tu len dobre mienené slova ohľadom e, ľudských práv, ktoré sa neodzrkadlia v skutočnom živote. A to musí Kazachstan e, naplno zabezpečiť. Kazachstan takisto musí um, aplikovať pravidlá výboru OSN proti týraniu a mučeniu. my sme požiadali, aby sa začalo rokovať o uľahčení vízovej povinnosti, pretože to prinesie dobré výsledky pre ekonomické vzťahy, vedeckú spoluprácu a tak ďalej. Je dôležité vytvoriť aj nezávislú platformu pre občianskú e, spoločnosť a takisto by sa mal zintenzívniť e, rozsah e, výmenných kultúrnych a vzdelávacích pobytov. Tieto odporúčania sú veľmi dôležité. Práve teraz, keď sa rokuje o posilnenie dohode o partnerstve. My sme sa s pánom Vigantom stretli viackrát a myslím si, že o tomto budeme ešte diskutovať e, s, pá, s tieňovými spravodajcami aj s pánom Vigantom. A potom vlastne predložíme tieto odporúčania. Ďakujem. Binel. Ďakujem. Teraz má e, slovo pani Jekl za EPP tieňová spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani Jakonsári za mnohé zaujímavé rozhovory. A máte iste pravdu, keď ste spomenuli to, že nie všetky podnety z tých rozhovorov boli vlastne predložené. Boli tu viaceré veci, kde sme sa zhodli a sme sa vzájomne podporovali. A jednoducho, že ste to nemohli zapracovať do vašej správy, to všetci vieme. Vieme, aké sú tu pravidlá preto by som sa poprvé vám chcela poďakovať za odvedenú prácu a po druhé by som chcela povedať, že my sme vlastne už máme dlho túto dohodu o partnerstve a spolupráci. Teraz sa tie rozhovory trošku prehlbili, musíme konať viac, musíme vykonať viac, ako sa doteraz vykonalo. A to preto, aby sme zareagovali na ten vývoj, ku ktorému došlo. To znamená, že samozrejme musíme zareagovať aj na tie požiadavky, ktoré máme v oblasti ľudských práv a v oblasti dobrého riadenia štátu, právneho štátu, demokratizácie. To znamená zároveň, že musíme si uvedomiť, že tu ide o úplne iné tradície a kultúru. To znamená, že podľa môjho názoru to musíme rešpektovať a musíme poskytnúť potrebný čas. Napriek tomu by som chcel jasne povedať, že dohody o ľudských právach, ktoré podpísal Kazachstan, všetky tie memorandá, ktoré, o ktorým sa zaviazal Kazachstan, tak podľa mňa ich implementáciu by sme mali požadovať. Dôležité je, aby sa to zrealizovalo a zároveň musím jasne povedať, že my neprichádzame na to, aby sme ich poučovali, my sme partneri, považujeme sa za partnerov to znamená, že chceme vzájomne diskutovať na rovnakej úrovni a my chceme, aby obidve strany profitovali z týchto dohôd. To znamená, že aby sme z toho mali niečo my a samozrejme, aby z toho profitovali ľudia v Kazachstane a samotná krajina. Kazachstan má politickú volu a aktívne sa angažuje. To by som chcela veľmi jasno povedať. Veľmi jasne povedať. A vlastne to, čo som sa dozvedela od o tejto krajine od roku 1993, odkedy pôsobím v delegácii pre vzťahy s touto krajinou. Ja tu vidím aj pozitívne signály, samozrejme s mnohými vecami nesúhlasíme, čo sa týka mladých ľudí a ich vzdelávania. To je veľmi dôležitá téma v rámci tej dohody. Je to pre nás budúcnosť, ale aj pre samotný Kazachstan. Ja považujem sa dôležité a preto predložím pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú investícií a obchodu. Tu by som chcela povedať, že je dôležité a samozrejme je to zložité. Položiť Kazachstanu otázky, ktoré sa týkajú energetiky, ochrany životného prostredia a potom otázka vody, to je veľmi aktuálna otázka pre celý región Strednej Ázie. My sa tým musíme zaoberať. Samozrejme sú tu dôležité otázky ako ochrana hraníc a potom boj proti obchodovaniu s drogami. Chcela by som sa poďakovať Gunarovi Vigandovi, ktorý viedol rokovania. Isté, to nie je nič samozrejme, to, ako on nás zapojil do samotných rokovaní a vlastne už o tom hovorila spravodajkyňa. Boli sme veľmi intenzívne informovaní a on chce, aby parlament chápal jeho cestu, aby ho aj podporoval. Za toto sa mu chcem skutočne poďakovať a myslím si, že takýmto spôsobom sa nám v konečnom dôsledku to podarí, ak určite to zapojíme ešte aj Radu Európy, potom aj Benátsku komisiu. Dôležité je mať dobrú spoluprácu a už dnes sa chcem zasadiť, zasadzovať za súhlas s touto správou. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem. Nikto sa už o slovo nehlási. Nie. Takže poďme teraz na nasledujúci bod. Rozširovanie politiky, kritéria a strategické záujmy EÚ. Spravodajkyňou je pani kolegyňa Kopa. Dnes ste naozaj intenzívne pracovali. A toto je tretia výmena názorov, ktorú vedieme ohľadom tejto témy. Kolegovia predložili skoro 300 pozvoňovacích návrhov k tejto správe a e, je tu asi 20 kompromisných návrhov, aby sme mohli dosiahnuť široký konsenzus. Teraz dám slovo pani kolegyni Kopa. Ďakujem. Chcela by som poďakovať kolegom za ich záujem, ktorý vyjadrili ohľadom e, mojej správy. A chcem povedať, že veľká väčšina pozmeňovacích návrhov bola veľmi cenná pre moje osobné úsilie e, keď hovoríme o rozširovaní. Ja som predložila 20 e, kompromisných návrhov aby sme dosiahli čo najširší konsenzus a som e, veľmi spokojná s tým, že my sme sa už ohľadom väčšiny dohodli. Ja chcem povedať, že už sme mali dve diskusie na tomto výbore a takisto aj dva hearingy a už vieme, aké sú tie hlavné témy. Teším sa na vaše názory, najmä na kompromisy a e, som otvorená ďalšie diskusie, ak to považujete za potrebné. Ja by som chcela povedať tri veci ohľadom hlavných e, tém diskusie. Poprvé, integračná kapacita, potom sociálna dimenzia rozširovania a e, bilaterálne témy. Čo sa týka integračnej kapacity, Európsky parlament už v roku 2006 vyjadril e, svoj názor o aspektoch integračnej kapacity a mali sme výbornú správu o rozširovaní, e, ktorý, e, ktorá bola pripravená e, vtedajším predsedom. Eh, moje stanovisko je v súlade so správou Elmara Broka a mm, zelení, eh, kolegovia z zelených chceli povedať, že integračné kapacity by eh, nemali byť zamienkou pre ďalšie krajiny. A mm, mali by sme tu prijať to znenie, ktoré bolo v, bro, v správe Elmara Broka. Ide tu o legitímne európske ašpirácie. E, a toto som navrhovala aj v mojej pôvodnej správe, že integračná kapacita by mala byť objektívne zhodnotená vždy pri začiatku každého procesu a každé rozšírenie by malo byť spojené s zlepšením efektívnosti e, pre spoločenstvo a e, spojené aj s posilnením inštitúcií, ktoré zabezpečujú fungovanie Európy. Samozrejme, toto je citlivý kompromis a preto by som chcela chcela eh, požiadať eh, kolegyňu Kingu Galovu, či by nestiahla pozmeňovací návrh 82. Z technického hľadiska je to kompatibilné s kompromisom, ale eh, teda to zdôraznenie menšín už je prítomné v oceku 5 a potom kompromis 14 vlastne už rieši túto tému. Ďalšia téma, sociálna dimenzia. Toto bola centrálna téma v mojom návrhu a chcela by som vyjadriť svoje uspokojenie, že sme sa dohodli a to bola veľmi pohodlná dohoda. Nemôžeme zanedbať fakt, že minimálne štand, sociálne štandardy sú regulované zmluvami EÚ. takisto tu máme základnú chartu práv. Niektoré veci však boli zanedbané počas no, posledných rozšírení. Išlo tu o kapitolu 19. Nie je možné zanedbávať skutočnosti v teréne. A naposledy by som chcela spomenúť bilaterálne témy. Kolegovia predložili mnoho pozmeňovacích správ, ktoré hovorili o citlivosti tejto e, témy a vysvetlo, že by sa mala zdôrazniť, e, že by sa malo rozradiť riešenie ešte pred vstupom danej krajiny. Čiže celý tento proces by nemal byť dotknutý bilaterálnymi e, spormi. Európa by mala, EU by mala urobiť všetko preto, aby sa dané spory rozriešili v rámci z e, európskych zmluv a medzinárodného práva. Ide tu o odseky 16 a 17. Čiže na záver by som chcela povedať veľké ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom, s ktorými som pracovala počas dlhej doby a títo spravodajcovia konštruktívne prispievali k tomu, aby sme dosiahli dohodu ohľadom veľmi citlivých záležitostí. Ďakujem. arrivata la collega Shadow. Teraz prišla pani kolegyňa, teňová spravodajkyňa. Takže vítam vás. Teraz dávam slovo pani kolegy, pánovi kolegovi Dafovi. Uh, Ďakujem pekne. Je vždy uh, veľmi zaujímavé tu byť a diskutovať. Chcem poďakovať pani Kopa za to, akú prácu odviedla v oblasti kompromisných návrhov. Ja s ňou súhlasím, že je to veľmi dôležitá vec z hľadiska hodnotenia integračnej kapacity Európskej únie. Myslím si, že sme sa poučili z minulosti, v minulosti sme boli takí príliš zjednodušujúci, čo sa týkalo hodnotenia tých víziev súvisiacich s rozširovaním. A ďakujem pekne za tie návrhy formulácií. A ďakujem pekne za takýto citlivý prístup a takýto prístup je veľmi dôležitý, aby sa nemenili kodaňské kritéria. Ja by som chcel teraz zasadiť a podporiť môj pozmeňujúci návrh 272, ktorý sa týka toho výhľadu kde by sa hodnotili zmluvy. Tu by bola nová kategória ako pridružené členstvo. Jednoducho dôležité je, že tieto veci boli aktuálne teraz v roku 2015 a štátu je veľmi dôležité, aby sa posilnil integračný proces, aby sa to stalo celé také federálnejšie a tu je dôležité, aby sa takto pristupovalo ku kandidátským krajinám, ako aj k aktuálnym členským štátom. Myslím si, že teraz nastal čas na to, aby sa vykonalo isté hodnotenie, aby sa vytvorilo skutočne niečo medzi plným členstvom a tým pristúpením. Niečo, čo ja som označil ako pridružené členstvo. Myslím si, že bolo by to primerané pre krajiny, ktoré by chceli pristúpiť, ale nemôžu, alebo jednoducho nemôžu naplniť, alebo nemôžu splniť kodanské kritéria. Toto bolo dôležité aj pre tých, ktorí by chceli pristúpiť, ale z vnútorných dôvodov sa rozhodli, že nevstúpia a bolo by to dobré aj tých, ktorí sa nachádzajú v takej špecifickej situácii. Je to tretie štáty, ktoré nemôžu ani nechcú, ale chceli mať určitú úroveň vzťahov, takže bolo by také komplexnejšie. Štruktúra únie bola komplexnejšia. Myslím si, že je to primerané, keďže my prehlbujeme federálny charakter Európskej únie a je dôležité, aby sme sa zaoberali takýmto konceptom. Kolega Omen Reuten. Teraz kolegyňa Omen Reuten, ste pripravená? Áno. Ďakujem. Vážený pán predseda, budem hovoriť po holandsky. Vážený pán predseda, chcela by som sa poďakovať pani Kopa za dobrú spoluprácu a aj za tie pozmeňujúce návrhy, kde s výnimkou troch sme sa vlastne už dopredu vlastne zhodli s ňou. A potom tu boli ďalšie rozhovory s tenými spravodajcami ale aj tam by bolo možné zabezpečiť podporu. Ja by som chcela zdôrazniť, že tu ide o takú všeobecnú správu, ktorá zohľadňuje aj to, aké uznesenia sa schválili v oblasti, ktorá sa týka rozširovania. Chcela by som povedať, že táto správa nie je takou správou, ktorá by znamenala nejaký zásah už do tých bežiacich postupov v rámci rozširovania. A ešte by som chcel povedať jednu vec. A potom je tu jedna vec, ktorá sa týka pre všetkým skupiny EPP. A síce ide o to, že bilaterálne problémy musia byť vyriešené pred pristúpením, aby sme potom po vstupe nemali ďalšie problémy. Tu sme našli takú formuláciu, s ktorou dokážem súhlasiť. Potom tu máme jednu formuláciu, ktorá sa týka integračnej kapacity. Kolega Andrew práve o tom hovoril. Myslím si, že sa musíme snažiť, musíme vykonať všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili to, aby kandidáti na prístúpenie boli aj prijatí. Na druhej strane nemôžeme, nie je zároveň možné len tak zamietnúť nejakú integráciu. Pani Kopa o tom hovorila, lebo integrácia vlastne znamená aj pre Európsku úniu interné záväzky. Myslím že tu sa nám podarilo nájsť dobrý kompromis. Teraz pán Kukan, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte pár slov. Chcel by som pogratulovať spravodajkyni, chcem sa jej poďakovať za výbornú prácu. Myslím si, čo sa týka tohoto dokumentu, ktorý príjmeme, je veľmi dôležitý, to načasovanie je dôležité. Európska únia zažíva mnohé, mnohé problémy, ktoré sa týkajú mnohých oblastí, vrátanie stratégie budúceho procesu rozširovania. Myslím si, že pre nás je veľmi dôležité, aby sme schválili pozitívnu a reálnu stratégiu rozširovania budúcnosti. To je dôležité pre kandidátov, potenciálnych kandidátov, ako aj pre Európsku úniu. Chcel by som pripomenúť, že prednedávnom Európska komisia schválila taký inovatívny prístup, takto by som to teda označil. Je to taký pozitívny potón, chcem zdôrazniť to slovo inovatívny. Bez ohľadu na to, aká bude výborná naša stratégia, ako bude prebiehať proces rozširovania, realita častokrát vedie k situáciám, ktoré budú tak povedať prekračovať tých, ten rámec dokumentov, ktoré budeme schvalovať. A v takejto situácii my sme mali zvoliť inovatívny prístup, alebo môžeme to nazvať aj realistickú flexibilitu, aby som to takto označil, a to sa týka pre všetkým štátov Západného Balkánu, lebo oni nemôžu byť považované za štandardné príklady. Pozrieme sa na Bosnu a Hercegovinu a už nechcem hovoriť vôbec o Kosove. Takže myslím si, že na toto musíme myslieť, keď budeme prijímať tento dokument. Myslím si, že čo sa týka úlohy Európskeho parlamentu, tak tá úloha je jasná. Skutočne môžeme podporiť pozitívny vývoj v týchto krajinách. Je tu o ten proces budúcej spolupráce. Ja som si v tomto Európskom parlamente je tu množstvo poslancov, ja vidím, že viacerí sú aj dokonca tu prítomní, ktorí majú čerstvé skúsenosti z rozširovania a myslím si, že jej skúsenosti, ich poznatky by sa mali využiť, lebo toto je veľmi dôležité pre, samotný proces. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne a teraz na záver kolega Šolc. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za výbornú prácu, ktorú odvedla. Asi za posledný mesiac. Myslím si, že tak to bolo. To viackrát sme hovorili o tom, ako je dôležitá táto správa a chcel by som byť úprimný. Na nešťastie som prišiel neskôr. Náš výbor INTA dnes mal hlasovanie, ak som správne pochopil kolegu Dafa, tak on popísal vlastne to, že toto sa nachádzame teraz v kritickej situácii hľadiska Európskej únie. To znamená, že musíme jasne povedať, že rozširovanie Európskej únie je základné právo pre akýkoľvek štát, ktorý sa chce štať členom. To znamená, že musíme tu mať primernú stratégiu, a musia byť otvorení a zabezpečiť pristúpenie štátu. Myslím si, že to je základná hodnota, ktorú by sme mali ochraňovať. aby som chcel takto popísať. V všeobecnosti súhlasím s novými kompromisnými návrhmi. Myslím si, že teraz je správa kvalitnejšia z môjho hľadiska. Čo sa týka kompromisu 7, no a tu sa iba keby častočne spomínajú tie výzvy, ktoré sa nás týkajú. Tu ide o otázky rozširovania Európskej únie v aktuálnej situácii a preto nie som si istý, či to ide teda tým smerom, ako sme chceli mať takú všeobecnú správu. Chcel by som ešte povedať. Kompromis 16 iba tak popisuje. A tam ide o to slovíčko preferably, kde vlastne tá, sa, sa otvára tá otázka o tom, ako diskutovať o budúcom rozširovaní. Takže ja som za túto správu, aj keď viem, že nie všetci členovia našej skupiny eh, zdieľajú tieto hodnoty, budeme si o tom diskutovať na budúce veľmi intenzívne a pevne verím, že dosiahneme pozitívny výsledok. Ďakujem pekne, ďakujem spravodajkým za odvedenú prácu. Vole replikáre la kolega Kopa? Pani Kopa, chcete na to zareagovať? Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať kolegom za ich komentáre. Iba dva body, ak dovolíte. Poprvé, čo sa týka samotných, samotného pozmeňujúceho návrhu, ktorom hovoril pán Dav, čo sa týka týchto pridružených členov. Ja samozrejme chápem, čo chcete povedať týmto vašim návrhom, ale nechcem tomu teraz zaujať stanovisko, ani ani naša skupina, lebo pre mnohých z nás, aj keď je to absolútne pochopiteľné a je to určité riešenie zložitej situácii, pre mnohých z nás, z nás by sa zdalo, ako keby sme sa nehýbali vpred v rámci určitých záväzkov, sme sa zaviazali. A ja si myslím, že je to určite návrh, o ktorom sme mali intenzívne diskutovať, ale nie som za to, aby sme to akceptovali v rámci tohoto textu. Aj potom, čo sa týka tých komentárov pána Šolca, ja chápem stanovisko vašej skupiny a to, čo je dôležité, ja som sa snažila spraviť v rámci tejto správy, je, aby sme E, aby sme sa ako parlament pozitívne postavili k rozširovaniu. Viackrát sme o tom hovorili. Rozširovanie je vlastne najúspešnejšia politika externých aktivít EÚ, preto by sme to mali zachovať aj v dobe krízy. Je to určitý proces, ktorý musí byť dynamický, to je pozitívne posolstvo. Samozrejme, ako politické skupiny máme na to rozličné názory, ale ja si myslím, že je tu možnosť dosiahnuť kompromisy v rámci tohto textu. Ďakujem pekne. Dobre, takže nikto sa už nehlási o slovo. Chcem vám len pripomenúť, že hlasovať sa o tomto bude 13. septembra v Štrasburgu. A, a takisto teda nie, ako šie, nie 6. septembra, ako e, bolo naplánované, lebo EPP požiadalo o zmenu, keďže má stretnutie vo Florencii. Takže bude sa o tomto hlasovať 13. E, septembra. Ďakujem.